Donc, bonjour à tous et bienvenue après les vacances d'été. Nous commençons notre réunion par l'adoption de... Dobrý deň, prajem dámy a páni. Môžeme začať dnešné zasadnutie. Takže najprv by som chcela upozorniť na skutočnosť, že po rozhodnutí schôdze koordinárov boli zaradené na dnešný program tieto body. Výmena názorov s Európskou komisiou, pokiaľ ide o prístup k generickým liekom v rámci budúcej dohody a na základe dohody medzi Európskou úniou a Indiou. Takisto by som ešte chcela neformálne vyjadriť názor na, názov nášho zajtrajšieho stretnutia. Ide tu o výchovu, o rozvoj, čiže nebudeme hovoriť o rozvoji a vzdelávaní má niekto nejaké pripomienky k takto zmenenému programu dňa? Nie, takže dnešný program môžeme odsúhlasiť. Teraz prejdeme k druhému bodu. Ide o schválenie zápisnice do schôdze, ktorá sa konala 12. a 13. júla 2011. Dostali ste všetci zápisnicu? Ak sú nejaké pripomienky, tak to musíme, musíte ohlásiť na sekretária do konca dnešnej schôdze a ak nie, tak táto zápisnica bude prijatá v takej podobe, ako ju máme teraz. Zatiaľ sme nedostali žiadne pripomienky, respektíve otázky, pokiaľ ide o Európsku komisiu, čo sa týka dnešnej schôdze, ale ja by som predsa len chcela oznámiť niečo k bodu číslo 4. To znamená v rámci oznámení predsedajúcej. Nemôžeme začať našej práci bez toho, že by sme spomenuli tragédie v Africkom rohu a v Líbii. Humanitná situácia, humanitárna situácia v Líbii je skutočne znepokojujúca, pokiaľ ide o infraštruktúru, táto je celá zničená, kým pokiaľ ide o vodu a elektrínu. Veľa obyvateľov muselo byť premiestnených a uchýlili sa na hranice s okolitými susednými krajinami, ako napríklad Tunisko, a to už vôbec nehovorím o množstve obetí týchto bojov, ktoré sa častokrát nachádzali jednoducho na zlom mieste v, zlú, v zlý čas. Budeme musieť urobiť obnovu krajiny v značnom rozsahu. Európska únia v tom bude musieť zohrať veľkú úlohu. Dúfam, že Európska komisia nás bude informovať, o aké projekty ide a aké nástroje bude mobilizovať v rámci riadenia tejto kríze. A teraz sa dostávam k situácii v oblasti Afrického rohu. Tento región bol postihnutý najväčším hladomorom za posledných 50 rokov. Ide tu o 12 miliónov osôb, ktoré nemajú dostatočné množstvo potravín a ktoré skutočne prežívajú v utečeneckých táboroch a majú nedostatočné vybavenie. Bez rýchlej pomoci Európskej komisie, pokiaľ ide o nejakú reakciu na túto krízu, a vyčlenenie 28,7 miliónov eur viac ako tých prostriedkov, ktoré boli vyčlenené doteraz na tento región, je jednoducho príprava ďalšieho plánu v rozsahu 60 miliónov eur. A takisto je tu aj misia pani komisárky Georgievi. Musíme sa teda pýtať, aké sú vlastne príčiny tejto krízy. Máme tu strašné sucho, máme tu strašné konflikty a máme aj rastúce ceny prírodných zdrojov Tomu sa doteraz nedalo zabrániť, ale sú tu určité signály, na ktoré sme mali vnímať e, pozornejšie a pripraviť sa na situáciu a riešenie. Takisto sa tu zaberá orná pôda a špe, až sú tu rôzne špekulácie. To si vyžaduje ráznu reakciu z našej strany. Musíme konať tak, aby sa takáto situácia v budúcnosti neopakovala. To znamená, treba vytvoriť uh, mechanizmy riadenia zásob, pokiaľ ide o cereálie, tak ako to je navrhované zo strany OSN a tieto mechanizmy by sme mali zaviesť zo strany Európskej únie. Budeme sa zamýšľať nad týmito riešeniami a to bude predstavovať hlavnú časť práce, ktorú, ktorá sa očakáva od nášho výboru. Budeme sa tomu venovať aj na vypočutí 4. Eh, októbra. Ide o tému, ktorá je veľmi dôležitá, ktorú ja pokladám za prioritnú. Chce sa niekto prihlásiť e, do tejto diskusie? E, komisia, Európska komisia? Nie? Ďakujem pekne. Takže predstavená Európska komisia dostáva slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pracujem na DG a s mojimi kolegami sa tejto téme venujem. Chcela by som povedať, že som poprvýkrát v parlamente venujem sa tejto téme. Chcela by som e, vám pripomenúť iba tú skutočnosť, že by sme sa mali pozrieť na to, v akej oblasti sa venuje tejto problematike Európska komisia. Máme tri oblasti, tri legislatívne procesy, ktoré sme prijali. A ide tu o rozvojovú pomoc zo strany Európskej únie, Minulý rok komisia spustila zelenú knihu, kde boli zúčastnené všetky zúčastnené strany. Išlo tu o určité ponaučenie, ktoré sme získali z situácie, ktorá predchádzala tejto situácii. Takže nechcem teraz hovoriť o detailoch, ale chcela by som predsa len povedať, že chceme prijať stratégiu na to, aby sme zlepšili aby sme zlepšili to zacielenie našich aktivít, na ktoré sa sústredí komisia a zacielili našu prácu na tie krajiny, ktoré sú dôležité. Chceme klásť dôraz predovšetkým na ľudské práva, na správu v týchto krajinách, verejnú správu a chceli by sme takisto prijať rôzne prístupy, postupy k tejto situácii. Takisto by sme chceli zlepšiť spoločnú stratégiu na úrovni členských štátov, chceli by sme zlepšiť výsledky a spôsob, akým sa kontroluje a zabezpečuje transparentnosť, pokiaľ ide o výsledky takéto spolupráce. Máme tu ešte dve vyhlásenia, ktoré, sú, ktoré s týmto súvisia, na ktorých momentálne pracujeme. Chceli by sme mať spoločn- dosiahnuť spoločné stanovisko a chceme sa takisto pozrieť aj na alternatívne zdroje financovania a tieto vyhlásenia Ehm, budú súvisieť s tým hlavným vyhlásením Európskej komisie vo vzťahu k rozvojovej pomoci do budúcnosti. A takisto by som vám chcela e, poviesť, povedať, že momentálne dokončujeme e, vyhlásenie ohľadne rozpočtovej podpory, ktorého cieľom je dosiahnuť e, taký mechanizmus, ktorý by sme mohli prijať, a ktorý by bral do úvahy e, tie zmeny, ktoré boli zavedené pri vstúpení do platnosti Lisabonskej zmluvy. Toto vyhlásenie vychádza e, zo skúseností, ktoré máme v tejto oblasti a takisto z výsledkov e, verejného, verejných konzultácií, ktoré sme spustili. Takisto by som vám chcela pripomenúť, že momentálne komisia pracuje na základe vyhlásení, ktoré prijali 29. júna 2011 ohľadne nového rozpočtového výhľadu pre obdobie 2014 až 2020 a takisto pracujeme na rôznych rozvojových nástrojoch a budeme vás informovať detaľnejším spôsobom, ale chcela by som vám predsa len týmto spôsobom sprostredkovať hlavné informácie, pokiaľ ide o rozvojovú pomoc. Hovoríme tu o, o tom pilieri 7, 7, HDP, ktorý by sme chceli dosiahnuť a udržať. Toto je percentuálne vyjadrenie, pokiaľ ide o rozvojovú pomoc. A ďalší dôležitý bod je ten, ktorý súvisí s hospodárskymi dohodami mimo rozpočtu. A takisto by som chcela e, poznamenať, že pripravujeme rozvojové dni, ktoré e, sa budú konať 15. a 16. decembra vo Varšave a bude to pod záštitou polského predsedníctva. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička. Teraz sa prejdeme k bodu 6 a 7. Ide tu o politiku EU týkajúce sa biomasy a vplyvu na rozvoj. A týmto sa vlastne dostávame k, k otázkam a odpovediam. A e, k návrhu uznesenia apríli 2011 rada prijala rámec, ktorým bola vytvorená e, vytvorené predpoklady pre, obno, pre smernicu ohľadne obnoviteľných zdrojov. Cieľom tejto smernice, aby sme do roku 2020 dosiahli, 2020 dosiahli 20 energie, ktoré by pochádzali zo zdrojov obnoviteľného charakteru a 10 energie pre dopravu by takisto mali v jednotlivých členských štátoch pochádzať práve z obnoviteľných zdrojov. Táto smernica požaduje, aby sa predovšetkým zvýšilo využívanie biomasy. Zatiaľ ešte nemáme nejaký spolahlivý rámec, ktorý by zabezpečil produkciu, respektíve využívanie biomasy ako udržateľný základ a predovšetkým pokiaľ ide biomasu, pôvodu, ktorá má pôvod v dreve. Táto môže mať určitý negatívny efekt, pokiaľ ide o lesy v rozvojových krajinách, pretože to môže viesť k k tomu, že sa lesy premenia na plantáže, ktorý sa bude produkovať biomasa. Týmto sa má vlastne otvoriť eh, diskusia, ktorá by, medzi, ktorá by zabezpečila aj na úrovni komisie, aby sme zistili, aké tu máme opatrenia, ktoré sú možné na to, aby sme využívanie biomasy mohli eh, nejako zosúľadiť s využívaním, s využívaním obnoviteľných zdrojov, tak v Európskej únie, ako aj za jej hranicami. Takže Teraz k tejto téme vlastne otvárame na no, diskusiu, ale predsa len máme dosť nabitý program, takže budeme musieť náš rečnícky čas obmedziť na dve minúty na každého rečníka. Nech sa páči, pani Hol, máte slovo na dve minúty. Ďakujem. Ďakujem. Pani predsednička, vítam všetky témy súvisiace s touto otázkou a vítam, že právom žiadame viac podrobností k tejto otázke, k tejto tematike. Ja by som chcela urobiť niekoľko návrhov, ktoré sa budú týkať toho, čo sa už spomínalo. A ak by bolo možné, chcela by som navrhnúť zmeny. Táto smernica sa snaží o významný vzostup používania biomasy. A vlastne je to tak, že aj teraz máme akčné plány využívania obnoviteľnej energie. 27 členských štátov ich má predložiť v júni. A takže si môžeme rozanalizovať, čo jednotlivé štáty plánujú urobiť. A keďže tieto plány na obnoviteľnú energiu sa majú zdvojnásobiť do roku 2020, pýtam sa, či by nebolo užitočné, keby sme už tie informácie, o ktorých hovoríme, zaradili do textu, pretože by nám to mohlo dať predstavu o tom, do akého rozsahu sa už veci pohli dopredu. Ďalšia vec je fakt, že komisia ešte nezrevidovala to, čo sa vie o kritériách trvalej udrža- zrozumiteľnosti o pevnej biomase a o bioplyne, pretože do konca roka 2011 by sa síce mala vyjadriť, ale zatiaľ nevie sa, či už niečo existuje. Čo komisia plánuje v tejto veci? Kedy sa mieni vyjadriť? Nebolo by relevantné spýtať sa komisie, či by nevzala do úvahy aj tie sporné otázky, ktoré sa týkajú koherencie, biodiverzity, a všetkých záväzkov, ktoré sme tu spomínali. Všetky tieto tri veci by sa mali zabudovať do revízie komisie. Ďakujem za slovo. Merci beaucoup. La parole est à Madame Grèce. Si? Thank you very much. Uh, I have... Ďakujem, slovo má pani Grèce. Veľmi som rada, že vzniklo toto uznesenie, ktoré navrhuje sekretariat. Predovšetkým uh, poukazuje sa tu na skutočnosť, že nemáme silný rámec, ktorý potrebujeme pre biomasu a potrebujeme mať kritéria. Čo sa týka zmien, ktoré sa netýkajú smernice pre obnoviteľnú energiu, žiada sa od EÚ, aby zmenilo metodiku aby sa tam všetko e, zaratávalo, čo sa týka skladkovania alebo toho, ako sa vypúšťajú plyny. Myslím si, že toto uznesenie volá po nevyhnutnosti znižovania spotreby energie a po zvyšovaní energetickej efektívnosti. Pre mňa je tento text veľmi dobrý, čo sa týka biomasy. Ďakujem za slovo. Merci beaucoup. Je vous rappelle que la date Ďakujem. Ku ktorému dátumu bude vaša... Vlastne, ku ktorému dátumu by sa komisia mala vyjadriť? Hans má slovo. Ďakujem. Pani predsednička, a ďakujem za to, že ste túto tematiku zaradili na program dnešného zasadnutia, pretože komisia naozaj venuje plnú pozornosť tejto téme takisto. Rád by som prešiel niekoľkými spornými bodmi, ktoré tu odzneli, niekoľkými otázkami. Neviem, či by ste nám nemohli dať isté nasmerovanie, či chcete od nás, aby sme odpovedali teraz na otázku, alebo či len si máme zaznamenať otázky a odpovedať neskôr. Nie je to pre mňa jasné. A všetci ľudia z interinstitucionálnych okruhov nie sú ešte späť z dovoleniek ani na našom DG. Ešte všetci sa nevrátili. Ďakujem za pomoc tejto, to, pri tomto objasnení? Donc, euh, nous avons fixé... Takže, euh, ako sme už povedali, stanovili sme lehotu pre prijatie tohto textu aj ústne predložených otázok k uzneseniu a tento termín je 22. septembra a 5. septembra je zasa lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov a to večer o 6. A teda teraz pristúpime už k bodu 8 e, programu dnešného zasadnutia. Je to o obchodných a investičných bariérach, prekážkach. Pani Sargentini nám k tomu niečo povie. Ide tu o správu iného výboru, ku ktorému sa máme vyjadriť. Nech sa páči, máte slovo, pani Sargentini. Ďakujem za slovo. Pani predsednička, máte tu e, názor výboru DV, ktorý sa má vyjadriť k názoru výboru pre medzinárodný obchod a to ku textu, ktorý sa nazýva obchod a bariéry obchodu a investovaniu za rok 2011. To súvisí s inou správou zo začiatku tohto roka so vzťahmi v medzinárodnom obchode. Zelení už vydali názor, stanovisko. Začnem tým, že poviem, že vítam všetky pozmeňujúce návrhy do 31. augusta o 12. Zlepšite tento text. Vždy je to tak, že nemáme dosť času sa vyjadriť k všetkému, čo by sme chceli. A ja mám isté nápady na pozmeňujúce návrhy k tejto mojej vlastnej správe. Kľúčová vec, ktorú sa pokúšame presadiť je vždy rovnaká, keď hovoríme o Európskej únii a obchodovaní. Ide o konzistentnosť rozvoja. Treba eh, brať do úvahy článok 208 zmluvy o fungovaní Európskej únie, kde sa hovorí, že všetky medzinárodné aktivity by mali byť takého charakteru, aby eh, neboli v ceste znižovaniu chudoby trvalo udržateľným spôsobom a prekážky obchodu a investíciám, ktoré vníma komisia, sú napríklad také, ktoré sa týkajú intelektuálneho vlastníctva v Indii alebo surovín v Číne. Ja som v našom stanovisku sa snažila poukázať aj na to, že rozvojové krajiny a krajiny, ktoré sa už rozvíjajú, sú rýchlo rozvíjajúce sa ako Brazília, India, Čína, musia mať tiež šancu, aby si vedeli ochrániť svoje trhy. Komisia sa už vyjadrila, že slobodné obchodovanie bude prínosom pre všetkých, ale treba si uvedomiť, že v Európskej únii nemáme slobodný trh a sme celkom spokojní, že takýto slobodný trh nemáme a je naozaj sporné, prečo tlačíme rozvíjajúce sa krajiny do úplne slobodného obchodovania. My by sme e, tiež mali byť, mať možnosť si ochrániť vlastné trhy, zvoliť si investície, aby domovské krajiny majú, mali e, prospech v rámci VPO a GATT e, zo všetkých rokovaní. Všetky vaše návrhy a námety sú vítané, ale čestne vám hovorím, že si myslím, a to nie je prvý raz, že máme rozpravu o tom, ako obchod ovplyvňuje rozvoj vo svete. Ďakujem za slovo. Ďakujeme vám, pani seržantiny. Ďalšia, ďalšia rečnička. Vítam to, túto iniciatívu. Iba jednu poznámku Myslím si, že skutočný problém je v odseku 3. To je tlak na tie najmenej rozvinuté krajiny, LCD s kratkou, aby svoje vývozné e, dane istým spôsobom upravili, lenže my musíme rozlišovať medzi LCD krajinami a Čínou v praxi nie je až taký veľký rozdiel a chcela by som k tomu dodať, Dúfam, že nebude treba na to celý ďalší odsek, pretože treba úsporne narábať so slovami. Problém Číny a prekážok obchodovaniu, tento problém je obrovský. Oni sa snažia veľmi si ochraniť svoj domáci trh, e, Čína, a zavádzajú naozaj robustné prekážky, robustné bariéry obchodovaniu a výrazné dane na dovoz, z čoho vyplýva to, že európske napríklad slnečné, e, solárne panely alebo zariadenia na veternú energiu, ich cena e, nie je zodpovedajúca hodnote. Samozrejme, treba zabezpečiť, že priemysel, ktorý investuje a vyrába e, zariadenia pre obnoviteľnú energiu, aby netrpel takýmto prístupom, musíme dať naozaj pozor na to, čo robia tieto rýchlo sa rozvíjajúce krajiny aj rozvojové krajiny. Vyjadrujem sa k tomu preto, aby sme si uvedomili aj nezdravé vplyvy e, bariér, ale LCD krajiny musia naozaj chrániť svoje trhy. Tam je to nesporné. Ďakujem za slovo. Ďakujeme vám, pán Gerens. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Mám otázku na komisiu. Keď hovoríme o krajinách e, Afriky, Pacifiku a Karibiku, mám dve otázky. Aký prístup zaujmete pri rokovaniach s týmito krajinami AKT? Pretože keď si vezmeme krajinu, ktorá má nízky daňový výnos, nízke príjmy z daní, aj takýmto krajinám udelíme e, rovnaké výhody alebo budú mať špeciálne postavenie. My im umožníme zvýšiť ich dane, pretože nemajú peniaze a potrebujú tento výnos, aby rozpočet bol zdravý v týchto krajinách. A moja druhá krajina sa týka TRIPS z vášho hľadiska. Pokiaľ viete, sú nejaké štáty vo svete, ktoré nemajú prístup k liekom, napríklad antivirotikám, pretože existujú slabé stránky pri implementácii dohôd TRIPS. Viete, že také konkrétne krajiny nemôžu uplatňovať opatrenia VTO, pretože majú problémy dostať sa k životne dôležitým liekom, ktorými bojujú proti závažným chorobám. Ďakujem a teraz má slovo komisia. Neviem, kto z vás si bude želať odpovedať skôr. Ďakujem, Marcel z DigiTrade. V prvom rade chcem poďakovať za to, že tu môžem prehovoriť na tomto fóre a diskutovať e, vo výbore pre rozvoj. V prvom rade chcem povedať, že, tieto, že správa o prekážkach obchodu to vlastne nie je zamerané na menej rozvinuté krajiny, ale ide to hlavne s zameraním na našich kľúčových partnerov z hľadiska obchodu. A táto správa poukazuje aj na vzťahy voči týmto krajinám a aj hovorí teda o tom, ako je sú medzinárodné dohody, ako sa dodržiavajú a tieto dohody, ako sa dodržiavajú medzinárodné záväzky. Takže tá správa by mala vlastne poskytnúť e, prehľad o dôveryhodnosti, ktorú vlastne uplatňujeme voči partnerom. A je tu samozrejme aspekt koordinácie s ostatnými partnerskými štátmi v záujme odstraňovania takýchto obchodných bariér, ktoré tam nemali byť v prvom rade samozrejme. Môžeme teda povedať takto. Poprvé, z hľadiska rozvojovej politiky toto je veľmi dôležitý krok, pre odstránenie bariér, je dôležité pre umožnenie prístupu k trhu. Taký je názor komisie. Napríklad e, stratégia v tomto smere sa nezameriava na menej rozvinuté krajiny, ale tá správa sa zameria, zaoberá aj rozvinutými krajinami a celkovo hovorí o podnikateľskom svete. A vlastne VTO určuje svojim členským krajinám spôsob korektného podnikania a obchodovania. Takže E, existuje tu určitý rámec pre medzinárodný obchod a pre menšie krajiny je to určite lepšie prostredie, než keby tu žiadne takéto pravidlá neexistovali. Pokiaľ ide o ďalšiu otázku, ktorá tu odoznela, pokiaľ ide o, o autorské práva a práva duševného vlastníctva v Indii, no vieme, že India aj Čína samozrejme majú tiež e, svoje medzinárodné záväzky, ktoré vyplývajú z medzinárodných zmluv. A chcem povedať, že tá správa, ktorá o tomto hovorí, vlastne len poukazuje na to, čo sa deje v podnikateľskom svete, aká je realita a poskytuje vlastne komisii spôsob, aby sa rozhodla, či zasiahne alebo nie. Ide o to, aby existovala zo strany komisie určitá koherentná politika pre tento e, smer, respektíve pre toto odvetvie. Ďalej, pokiaľ ide o aspekt exportu a zdanenia vývozu v súvislosti s menej rozumitými krajinami, myslím, že tam nie je dôvod takéhoto zdaňovania, pretože vlastne tieto krajiny tiež majú svoje priority rozvojové a tie sa zohľadňujú aj zo strany rozumitých krajín a vlastne všetko to funguje práve v súlade s rozvojovými politikami a my sa snažíme byť čo najflexibilnejší aj spolu s našimi partnermi. Pokiaľ ide o rokovanie na EPA, tak vlastne chcem povedať, že rovnakým spôsobom pristupujeme ku všetkým. A pokiaľ ide o dohody EPA, Chcem práve poukázať na to, že komisia naozaj veľmi intenzívne rokuje o týchto veciach aj v súvislosti s regiónmi, aj s jednotlivými krajinami. Takže máme samozrejme na mysli stále, že sa musia zohľadňovať tieto aspekty. A pokiaľ ide o dohody TRIPS, tam existujú tiež záväzky, E, prepáčte, nepoznám najaktuálnejšiu situáciu, ale pokiaľ viem, tak v žiadnej krajine sa neupiera prístup k e, liekom. E, teda aj v súvislosti s dohodami TRIPS. Ďakujem. Takže, ak by bolo možné, mohla by nám komisia poskytnúť nejaké informácie. A ak teraz nie, tak povedzme neskôr by nám zodpovedala tú otázku v súvislosti s dohodami TRIPS. Pretože vlastne z rôznych zdrojov, z rôznych inštitúcií a mimovládnych organizácií prichádzajú rôzne signály a chceli by sme proste mať situáciu zaktualizovanú. Po druhé, pokiaľ ide o tú flexibilitu, myslím, že môžem súhlasiť s tým, čo práve povedal predstaviteľ komisie v súvislosti s tým, že naozaj komisia preukazuje tú flexibilitu v rokovaniach, ale okrem toho by bolo dobre pozrieť sa aj na ten širší kontext. Či existujú povedzme nejaké také opatrenia alebo kroky, ktoré by vlastne mohli mať dopad na úroveň zdanenia tejto súvislosti. Mám na mysli treba Svetovú banku alebo MMF. Aj tieto majú svoje vlastné požiadavky a tie určite nemusia vždy byť v súlade s tým, aký je názor komisie. Takže sú to tiež významní politickí hráči a my vlastne potrebujeme poznať z názory aj tých iných aktérov, aj takých, ktorí s komisiou nesúhlasia. Pretože Myslím, že si spomínam na taký prípad v Ghane, asi pred 7-8 rokmi. Oni vlastne chceli zvýšiť clá a myslím, že práve Medzinárodný menový fond e, vlastne ich akoby vydieral. Povedali na MMF, že v podstate Ghana dostane požičku len ak zníži clá a nie zvýšiť clá. Hej? Takže je tu viacero takých aktérov, ktorí môžu zasiahnuť do tej flexibility, o ktorej sa tu hovorí. A o, ak je takáto situácia, tak by sme mali o týchto detailňoch vedieť. vedieť. Pani Sargentini má slovo. Ďakujem za slovo. A teda tomu, čo povedala pani Hall, áno, súhlasím. Isté, že súhlasím s tým, že tu musí byť No samozrejme rozdiel medzi menej rozvinutými krajinami a rozvíjajúcimi sa tými, ktoré už sú na tej ceste intenzívnejšieho rozvoja. Ale samozrejme, dá sa tu aj poukázať na nejaké konkrétne krajiny v tomto smere, ale keď hovoríme v tom širšom zábere, tak treba varovať e, aj e, ohľadne situácií vo vzťahu k menej rozvinutým krajinám. Pokiaľ ide o Indiu, tak áno, tam vidíme veľký rozvoj, ale aj tam sú problémy v súvislosti s liekmi. Boli problémy e, práve v dôsledku s autorskými právami, s, patent, s patentmi a podobne. Takže keby všetky tieto krajiny vlastne náležite fungovali, veď sú v rámci VTO členmi, tak vlastne i e, bolo možné teda niekedy ísť aj cestou bilaterálnych dohôd a riadiť sa globálnymi predpismi. Ale keď sa tu hovorí o koherentnosti a používa sa slovo koherentný, tak to má súvisť s rozvojom som veľmi rada, že vlastne komisia má vlastne koherentný postoj k tomuto, ale to nie je to isté ako byť koherentný voči rozvoju. Hej? To je výborne, keď tu môžeme byť medzi sebou koherentní, ale ja hovorím o koherentnosti pre rozvoj. Takže o 12. O dva dní sa budeme venovať tejto téme ďalej budem rada, ak si budem môcť počuť ďalšie vaše pripomienky. Čiže ako povedala pani Sargentini, termín na je 31. august poludnie a hlasovať sa bude 22. septembra. Tým sa dostávame k bodu 9 nášho programu. Podpora Európskej únie, únie voči Medzinárodnému trestnému tribunálu. A aké sú tu možné ťažkosti? Správa výboru AFET, ktorý vedie e, aktivity v tomto smere, tá správa je veľmi e, celistvá a môžeme povedať aj niekoľko slov o tom, aké sú tu aspekty to, čo by práve tento výbor, výbor rád videl ako zdôraznené politické priority. Samotný text hm, e, chcem len takto povedať, že dalo by sa k tomu textu ešte niečo doplniť. V prvom rade je dôležité, aby EÚ aj členské štáty využívali diplomatické nástroje, ktoré majú k dispozícii aj vo vzťahu k tretím krajinám, ktorí, ktoré ešte ten materiál neratifikovali. Myslím, že aspekt ľudských práv je veľmi dôležitý aj z hľadiska štruktúrálneho. A preto je dôležité ešte pripomenúť princíp koherentnosti. Európska únia musí podporovať demokraciu a nestranné súdy, ako aj ľudské práva. Nič nesmie brániť týmto aspektom vrátane hospodárskych záujmov. Proste nedá sa používať dvaký meter, ako bolo v prípade Tuniska napríklad. Proste, že tí predstavitelia, ktorí utlačujú svoj národ alebo svoje národy, proste aby nemali šancu. Toto cestu by sme chceli vyzvať Úniu aj ostatné štáty, ktoré vlastne fungujú v rámci súdu, teda aj žalujúca strana eh, v rámci eh, súdu, ktorá funguje aby sa vlastne zohľadňovali kategórie podľa článku 7 aj článku 8. Ďalej, v súvislosti s Kongom um, spomíname si ešte na svedectvá doktora Mokvekše, ginekológa, zakladateľa špecializovanej kliniky pre ženy, ktoré sú obeťmi znásilnenia, obeťami znásilnenia. Tam vlastne tu bol v máji stíhanie e, zločinu tohto typu samozrejme musí mať vysokú politickú prioritu. Na záver, boli by sme radi, keby sa mohlo zamyslieť aj nad e, pojmom zločinu proti životnému prostrediu a proti ľudskosti. Vlastne ničenie tropických pralesov a nerozumné využívanie biotechnológií to je rovnaký zločin proti domorodému obyvateľstvu a preto je potrebné usilovať sa o zachovanie týchto aspektov. Čiže to sú podnety na zamyslenie, ktoré vám predkladám a v tomto zmysle by sme chceli pozmeniť ten návrh. Pán Garen sa hlási. Tak to, čo ste práve povedali, áno, s vašimi návrhmi súhlasím, som pripravený ich podporiť, ale poprosil by som, aby sme sa ešte zamysleli, nad aspektom prepojenia, respektíve závislosti našej vonkajšej politiky vo vzťahu k hospodárskym záujmom. Myslím, že ste použili dosť tvrdé slova asi je iluzorné ísť takto priamo čiarou tou cestou. Otázka je, do akej miery môžeme uplatňovať vplyv, respektíve aké postoje by sme mali zaujať, tak aby sme zvrátili e, misky váh na tú správnu stranu. Isté sú tu ekonomické záujmy a tam povedzme aj strácame, a na druhej strane vôbec nezohľadňovať hospodárske záujmy. Už ja by som dal prednosť politike drobných krokov. Napríklad, v oblasti politiky ľudských práv je dohodnuté, že štrukturovaný dialog, respektíve hovorí sa, že takýto dialog medzi komisiou a Čínou nič nepriniesol. Ale nie je to pravda. Vlastne dosiahol sa 22. druhého stupňa a toto umožnilo nie, vlastne aj to, že niektorí ľudia, ktorí boli odsudení na smrť pôvodne, tak e, sa začal i nový proces, obnovený proces v daných prípadoch. Bol by som rád pri tomto uznesení, aby sme sa nad ním zamysleli Ja predsa len verím v politiku drobných krokov, ak máme jasne nastavený cieľ a všetky čiastkové etapy, ktoré chceme a snažíme sa realizovať, že a keď tieto sú správne nasmerované k cieľu, tak je to v poriadku. Ďakujem. Chce sa komisia k tomu vyjadriť? V poriadku. Takže by som ešte chcela pripomenúť, že to 6. septembra do 12. máte možnosť predkladať pozmeňujúce návrhy. Je to veľmi dôležitá téma a dúfam, že mi všetci pomôžete zdokonaliť náš návrh stanoviska. Hlasovanie potom bude 22. septembra. Pán Görens, áno, pani predsednička, ja mám konkrétny návrh, konkrétny návrh, ktorý by sa týkal ďalšieho pokračovania našej práce. Zdá sa, že postupujeme relatívne rýchlo a zdá sa, že skončíme ešte pred hlasovaním. Nemohli by sme teda skôr hlasovať a tým pádom aj posunúť chôdzu koordinátorov na skorší termín a mohli by sme tým jednoducho zabraniť nejakému časovému prestoju. Hovorí pani predsednička, myslím si, že je to dosť ťažké zmeniť čas hlasovania, pretože sú tu poslanci, ktorí počítajú s tým, že prídu na hlasovanie a v tomto prípade jednoducho nemôžeme nejako urýchliť niečo. A nemôžeme teda posunúť schôdzu koordinátora, pýta sa pán Görens, že by sme s ňou začali trochu skôr. Je to zložité, hovorí pani predsednička, pretože schôdza koordinátorov musí prebiehať sa zatvorenými dverami a ako na tom vyzeráme. Predsa len máme, pokiaľ ide o program, dôležité body. Mohli by sme teraz prejsť k bodu číslo 12a. Ide tu o tie generické liečivá. Súhlasíte s takouto zmenou?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 Je mi ľúto, ale nemáme tu prítomného zástupcu zo strany komisie, pokiaľ ide bod číslo 12. A takže musíme zase pokračovať, tak o tom máme v poriadku. Nech sa páči, pán Martinec, bod číslo 11. Ja by som si želal, aby sme sa držali dnešného programu a prešli k bodu číslo 10, pretože ak budeme mať po bode číslo 10 čas, tak môžeme prejsť bodu číslo 12, alebo teda nie, ale neviem, či bude bod číslo 10 trvať 5 minút alebo pol hodinu. Takže držme sa programu, prejdeme k bodu číslo 10 a potom možno prejdeme aj k bodu číslo 12. A možno, že stihneme zavolať toho konkrétneho človeka, ktorý zatiaľ ešte neprišiel, pretože sa drží jednoducho časového rozpisu dnešného programu. Áno, tak to bude, hovorí pani predsednička. Takže pokiaľ ide o činnosť zmiešaného parlamentného zhromaždenia AKTEU a e pokiaľ ale ide o vyhodnotenie roku 2010, to je klasická téma, téma, ktorou sa zaoberáme každý rok. Ide tu o činnosť spoločného parlamentného zhromaždenia AKT EU v predchádzajúcom roku. Minulý rok som to bola ja, ktorá prezentoval túto správu a pokiaľ ide o rok 2009-2010, tak máme pána Kačmarka ako spravodajcu, takže teraz veľmi rada dám slovo práve nášmu pánovi kolegovi, ale predtým by som ešte chcela povedať, že na začiatku máme vo francúzskom preklade určitú chybičku, pretože sa tu hovorí o Európskej rade, ale respektíve o Rade Európy, ale my musíme hovoriť o Európskej rade. Takže to sa opraví, opraví to náš sekretáriat. Nech sa páči, pán Kačmárek, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne, pani predsednička. Áno, ide tu o správu, ktorá je tradičná. Pri tejto dohode sa vychádza z dohody z Kotonu, pokiaľ ide o rok 2010 tak tam sme mali stretnutie v Kinčase a na Tenerife. A to zodpoveda našim pravidlám. Aj v súvislosti so Sešovskými ostrovami. Okrem toho je tu ešte Madagaskar a Haiti. Ďalej, pozorovateľská misia pre voľby v Burundi sa pripravuje. E, ďalej, v roku 2010 sa zmenila štruktúra plenárnych zasadnutí. Vlastne sa skrátili o jeden deň tieto zasadnutia, aby sa znížili vlastne náklady na tieto plenárne zasadnutia. A to samozrejme súvisí s krízou, o ktorej už toľko hovoríme. Čiže je tu snaha ušetriť a zdá sa mi, že samozrejme to šetrenie nemusí byť samo o sebe zmyslom a účelom, ale samozrejme treba sa snažiť o to, aby sme čo najefektívnejšie dokázali pracovať. A to sa týka vlastne aj zasadnutí pracovných skupín v rámci parlamentného zhromaždenia. Takže snaha je fungovať efektívnejšie a aby vlastne nakoniec to parlamentné zhromaždenie prinieslo ovocie svojou prácou. Takže v Kimšase napríklad nebol zastúpený nikto z Európskej rady. V Kinshase, teda tí, čo tam boli, vedia, že z, tí, ktorí zastupovali Európu, aj AKT, teda sa vyjadrovali, komentovali dosť situáciu a mohli by sme povedať, že na samite, keď sa začalo hovoriť o službách a o vnútorných aspektoch, tak myslím, že e, na poslednom zasadnutí v Budapešti tam e, vlastne sa tiež hovorilo o tom a očakáva sa, že aj predstaviteľe Európy, aj AKT majú záujem na tom, aby sa zúčastňovali na týchto zasadnutiach čo najvyšší politickí predstavenia. Mne osobne sa zdá, že e, ide o to, aby sa posilňovali vlastne úlohy riadenia pri rozvojovej práci. To je nesmierne dôležité pre nás aj pre parlamentné zhromaždenie a koncom tohto roka sa bude nakoniec e, v Varšave konať e, summit a tam o týchto otázkach určite budeme hovoriť. Chcem poďakovať všetkým, ktorí sa zapájajú aktívne, hlavne Franciskovi a e, ďakujeme ešte raz. A Taktiež sme samozrejme otvorení voči akýmkoľvek pozmeňovacím návrhom a doplnkom. Ďakujem. Pán Martinez. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. V prvom rade, aby som ukázal uspokojenie s, pánom, s, práce, s prácou pána Kačmarka, chcem povedať, že náš priateľ pán Kašmarek je jeden z najaktívnejších a najsvedomitejších eh, poslancov, europoslancov, ktorí vlastne pôsobí v tejto sfére. A naozaj môžeme povedať, že príprava a rokovanie tohto zhromaždenia, to stojí obrovský kus práce. A ide o to, aby sa tam potom pracovalo naozaj efektívne a niekedy povedzme nám chýbajú delegáti a prakticky všetky skupiny e, musíme často vlastne e, zaskakovať za kolegov, ktorí nie sú stálymi členmi z toho zhromaždenia. A samozrejme je tam ten dobrý zámer, ale aspekt je, že do akej miery dokážeme sledovať tie témy, do akej miery sme vlastne e, dostatočne erudovaní v nich. A samozrejme tam ide o to aj o tie kontakty s kolegami, teraz protiažkami z karibskej oblasti, z afrického kontinentu a tak ďalej. Takže ide o to, aby nevznikol dojem, že mm, nakoniec to bude celé ešte negatívnejšie, než keď sa zhromaždenia a zasadnutia zhromaždenia konali, alebo by sa konali v Bruseli. Čiže chceme sa vyhnúť takému škandálnemu niečomu, kde vlastne by sa ukázalo, že všetci naši africkí kolegovia a tak ďalej budú prítomní a za Európu tam bude len zo pár kolegov a možno traja, štyria a to povedzme je dosť nepríjemné skutočne, keď e, proste postupne sa vytrácajú naši kolegovia z tohoto zasadnutia takéhoto typu. Takže keď už niekto je menovaný do skupiny na zasadnutí zhromaždenia, tak samozrejme je potrebné sa aj zúčastniť. Žiaľ, e, takáto situácia vždy nie je. Takže zaujíma nás samozrejme spolupráca krajín EÚ aj s krajinami AKT v rámci demokratického prostredia, máme záujem na dialogu, máme záujem o rokovaní e, v súvislosti s ekonomickými, finančnými, e, ekologickými záležitostiami. Proste sú to témy, ktoré sú veľmi aktuálne, sú veľmi dôležité a preto si zaslúžia naozaj vyššiu účasť, fyzickú účasť z našej strany. Ako povedal Filip Kašmarek, zmeny, ku ktorým dochádza, sú zaujímavé. Niekedy sa očakáva, že by ich mohlo byť aj viac, pretože tu hovoríme o procese, ktorý súvisí so zmenami v procese. A niekto by čakal obrovské zmeny, prelomové a nie sú až také nakoniec ale myslím, že predsa len došlo a dochádza k veľkej zmene v tom zmysle, že už teraz sa stáva formálnejším to, čo nazývame tie ideologické alebo politické rodiny alebo zoskupenia, keď sa stretnú. A to je aspekt, ako fungujú parlamenty na našom kontinente. A v Afrike, povedzme, to fungovalo na takej báze, že čím bolo viac delegácií subregionálnych, tak potom to vlastne tiež bolo naviazané, naviazané na určitú politickú orientáciu a iste bol som príjemne prekvapený, keď som videl ešte vyššiu, početnejšiu účasť oproti minulosti. A Samozrejme, keď európsky predstavitelia ponúkali, povedzme, nejaké možnosti pohostenia, tak tam bolo viac účastníkov a to je také celkom prirodzené. Ale e, samozrejme, je dôležité vedieť, aké sú preferencie u tých ľudí, s ktorými sa chceme stretnúť lebo nakoniec potom pristup, sa pristúpi aj k hlasovaniu. A aby to nepadlo tak, že to budú len zasadnutia AKT a že tá Európa odtiaľ akoby vypadla. Takže oni sami medzi sebou si zrealizujú debatu o tom, ako sa čo bude robiť. A pritom predtým sa tieto veci prediskutovali spolu s európskymi kolegami a to v rámci tých rôznych politických zoskupení alebo rodín, tak povediac. Takže vo svojej správe práve pán Kačmarek hovorí o tých regionálnych konferenciách, ktoré sú úspešné a podľa mňa tieto sú oveľa zaujímavejšie než plenárky. Čiže tieto regionálne sú samozrejme obmedzené svojim počtom. Povedzme, že za každú krajinu je tam jeden delegát, e, aj po krajine krajiny AKT a za nás je tam tiež malý počet. Čiže možno tam býva povedzme 8-10 predstaviteľov našich pridružených krajín a 8 až e, predstaviteľov Európskeho parlamentu na takýchto zasadnutiach. Takže ide o to, aby e, tie rokovania v takomto režime boli ešte hĺbšie, aby išli viac na koreň veci. Takže naše zastúpenie e, by malo byť aj také, aby sme tam nemali len mužov v zastúpení, ale aj ženy. Aby aj tie boli prítomné na týchto rokovaniach. A E, aj keď hovoríme o povedzme obmedzenej, počtom obmedzenej skupiny, skupine, predsa len si myslím, že treba na to poukázať, aby tam bolo aj náležité zastúpenie žien, aby tam neboli len muži za nás. A ešte nakoniec mi dovolte povedať, že možno to nebude politicky celkom korektné, keď sa takto aj to niečo zakomponuje do správy, ale ak vystúpim na pléne ako koordinátor skupiny socialistov, tak určite to poviem a vyjadrím. Proste si myslím, že nemôžeme pokračovať ďalej takýmto štýlom, že sa budeme tváriť, že sme spokojní. Taký pocit seba uspokojenia, že však všetko funguje. A pritom plénum to schváli. To proste nejde, aby naše plénum, teda naši kolegovia, kde 99% kolegov v Európskom parlamente vlastne, že by ani nedostali títo kolegovia žiadne informácie, ani sa nezaujímajú proste o témy, o ktorých tu hovoríme. Napríklad Kotonu, to nie je len taká obyčajná nejaká zmluva. Avšak tam je vlastne 78 krajín z južného, eh, teda krajín z juhu a vlastne sú to naši partnery, naši protiažkovia v rokovaniach. A to nie je len v obchode, ale aj v politických aspektoch. Takže e, je nekorektné nevyslať tam náležitú delegáciu, ktorá má rokovať s takýmito predstaviteľmi. Takže proste sú kolegovia, ktorých to vôbec nezaujíma. Ani proste skutočne e, je pre nich ako 7-8, že o čom sa tam hovorí na takýchto zasadnutiach. A to sa týka, povedzme, vzťahov voči Latinskej Amerike, Stredomeriu a tak ďalej. Takže dôležité je, že máme tu 78 krajín, ktoré predstavujú ten svet juhu a proste hovoríme o vzťahu sever-juh predsa. Takže práve je dôležité <laughs> poukázať na to, že mnohí naši kolegovia vôbec nesledujú tie, čo sa píše v takýchto správach. A ja na to na plenárke skutočne poukážem, pretože sa to týka všetkých politických skupín a som sa teda pokúsim za nás, a aby sme, povedzme, mohli dosiahnuť, že takéto správy sa vlastne aj odhlasujú e, jednohlasne a nie len pretože všetci by mali veľký záujem, ale vlastne dochádza k tomu, že vlastne politicky je to korektné schváliť, to je jedna vec, ale okrem toho často to kolegovia schvália len preto, lebo ani ich to nezaujíma. Proste to odfajknú a hotovo. Ale to nie je správny prístup. Takže práve je problém, že potom tu dochádza aj k tomu, že niektoré správy si protirečia. Aj zo strany komisie, keď sa vypracujú niektoré takéto správy, Takže trebárs Európsky fond rozvoja e, by sa mal využívať istým spôsobom, kde by sme teda o tom ešte mohli hlasovať v parlamente. A, ale myslím, že to je už ďalšia téma. Ďakujem vám všetkým za vašu pozornosť, ďakujem, že ste si ma vypočuli, ďakujeme kolega Čmarekovi za jeho prácu a za to, že nám pripravil správu, o ktorej teraz diskutujeme. Ďakujem. Merci beaucoup, monsieur Martinez. Ďakujeme vám. Ďakujem pekne, pán Martinez. Teraz dostane slovo Európska komisia. Pán Görans, nech sa páči, vy ste chceli ešte k tomu niečo povedať? Áno, chcem sa vyjadriť k tomu, čo povedal priateľ Miguel. Mám predsa len otázku na pána spravodajcu. Či teda tie správy teda nesledujem až tak pravidelne, pokiaľ ide činnosť základ, ale predsa len by ma zaujímalo, či v tejto správe delegácie AKT sa hovorilo aj o rozpočtovaní, o Európskeho rozvojového fondu. Pretože sa tu hovorilo o rozšírení našich rozpočtových právomocí. Ja sa pripájam k tejto požiadavke a to v mene AKT. Teda malo by tu dôjsť k začleneniu do rozpočtu tohto rozvojového fondu a to by potom malo dopady, predovšetkým pokiaľ ide o spoluvlastníctvo tohto fondu medzi stranou AKT Európskej únie. Čiže počíta Európska únia so zachovaním tej výhody, ktorú sme tu mali doteraz a ktorá bola v prospech krajín AKT a ako to bude vyzerať v budúcnosti. Predovšetkým pokiaľ ide o zaradenie fondu pre rozvoj do rozpočtu. Neviem, či to skutočne je tak vzdialené, pokiaľ ide o ten časový priestor, teda či to je hudba budúcnosti, alebo či by sa to či by sme v budúcnosti mali ten jednoduchý, zjednodušený postup a tým vlastne by AKT už nemala taký veľký vplyv. Pokiaľ ide o výhoda Európskeho rozvojového pokiaľ ide o výhodu Európskeho rozvojového fondu, pokiaľ ide o participatívnu spoluprácu, tak plinie z toho určitá výhoda, predovšetkým pokiaľ ide o krajiny, z AKT. Neviem, či sa kolegovia nad týmto zamýšľali, aby sme skutočne mohli dať jasnú odpoveď našim kolegom predtým, než sa rozhodne o finančných výhľadoch pre ďalšie obdobie. Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo Európska komisia, ktorú tu zastupuje pani Katrin Metepinegen. Ďakujem pekne, pani predsednička. Áno, máme k tejto správe niekoľko poznámok a pripomienok. Vo všeobecnosti sa dá súhlasiť s argumentáciou návrhu tejto správy, pretože národné parlamenty sú predstaviteľmi demokracie, najvyššími predstaviteľmi demokracie. Pokiaľ ide o formálne otázky, tak to je, tomu sa ešte vrátim. Pokiaľ ide o vecnú stránku veci, tá komisia spolupracuje, komisia rozpolupracuje s našimi partnermi, kapacity sa sústredia predovšetkým na na zintenzívnenie účasti a participácie národných parlamentov. Pokiaľ ide o poskytňovanie dôležitých informácií, tak tieto sa dostávajú do rúk národných parlamentov, predovšetkým prostredníctvom sekretariátu GPA. A pokiaľ ide o hospodárskú spoluprácu, to sú tie dohody EPA, dohody o hospodárskej spolupráce, tak tam máme dohodu, pokiaľ ide o oblasť Karibsku, oblasť Karibiku a tieto orgány majú jednoducho skúš, skúmať dopady týchto dohod na jednotlivé regióny. Čiže takto máme nastavenú spoluprácu s jednotlivými národnými parlamentmi. Čo je pre nás možno trochu problematické, je práve formulácia v, tejto, v tomto návrhu správy, kde sa očakáva od komisie, aby zaručila zapájanie národných parlamentov. Potom ešte, pokiaľ ide o dohody z Kotonu, ktoré spoluprácu s AKT e, usmerňujú. Tam je stanovené situácia tak, že jednotlivé krajiny zastupujú vlády. To znamená, pokiaľ ide o nás, to slovo garantovať, to zasa je príliš ďaleko. Ak by sme to nesplnili, tak nemôžeme to nejako ovplyvniť. ešte by som chcela hovoriť o výzve, ktorá je určená komisii a SVČ Ide tu o apel v zmysle toho, že by sa určili rozdelenie právomocí, pokiaľ ide o naplňovanie dohôd z Kotonu. To je to, o čom sa teraz venujeme. Pokiaľ ide o dohody z Kotonu, sú tu niekedy tie rozdiely a deliace čiary ťažko determinovateľné, ale Potom, čo tu teraz máme, určitý proces lisabonizácie, ako to nazývate, tak sa usmernia aj tieto dohody z Kotonu. Ďakujem pekne, pán Kačmárek. Takže keď tu máme tieto problémy a v súvislosti s parlamentným zhromaždením, tak to je vážny problém. V Lani dokonca vznikla hypotéza, že je menej poslancov, europoslancov, ak sa vlastne práve zasadnutia z AKT konajú tu v Bruseli. Takže snažili sme sa popracovať na, tomto, na tieto otázky aj v rámci politických skupín. A samozrejme je treba konať v rámci toho, čo nám umožňuje rokovací poriadok. Môžeme povedzme určiť náhradníkov, pretože chceme zabezpečiť, aby e, za stolom naozaj sedeli, za rokovacím stolom, teda europoslanci, v náležitom počte. Takže ak chceme, aby naozaj sa venovala tejto téma náležitá pozornosť, tak e, treba zdôrazniť, že nám na tom záleží. A táto téma je, je dôležitá pre parlament. Treba taktiež e, si uvedomiť, že keď e, došlo k obnoveniu zmluvy Kotonu, tak vlastne všetkých 27 členských štátov EÚ vlastne sa zaviazalo k tomuto kroku. Takže potom poslanci Európskeho parlamentu sa tiež musia náležite zapojiť. Čiže musia byť e, tiež aktívne zapojení do práce tejto aktívnej skupiny. Skupiny EU a KT. Takže teraz nehovoríme o tom, že tak, ako to, čo si tu komentoval, že to bolo len v roku 2010. Proste treba to mm, vylepšiť. Čiže vnútorná organizácia EU e, funguje na báze určitých podmienok a keď sa povie, že ak sa poskytnú nejaké zdroje, nejaké prostriedky, tak sa to musí odôvodniť. A takáto situácia sa čoraz viac bude týkať aj toho fondu. A teda preto hovoríme o tom, že sa vlastne bude viac e, rozpočtovo vnímať tento Európsky rozvojový fond. Ak sa ale úloha jednotlivých parlamentov zníži, tak by to viedlo k ďalším pochybnostiam. A rok 2010, vlastne o tom tu hovoríme teraz, to bol veľmi významný rok aj z hľadiska posilnenia úloh a vôbec pôsobnosti parlamentov v rámci Európskej 27. Takže to vlastne potvrdili aj jednotlivé členské štáty a v rámci parlamentného zhromaždenia máme k dispozícii určitú flexibilitu, ale treba zohľadniť aspekt parity, samozrejme. Takže e, sme pripravení treba sprijať aj poslancov, ktoré, pardon, <laughs> veľvyslancov, ktorí by za poslancov povedzme, pôsobili ako náhradníci pri niektorých rokovaniach, len aby ten daný post bol pri rokovaniach na určite obsadený. Takže ak komisia, aj parlament a rada povedia, že úlohou parlamentu v rámci AKT má byť väčší, že vlastne tá úloha má byť väčšia a ich pôsobenie parlamentu má byť väčšie, tak vlastne je to to isté, čo chceme my, vlastne chcú aj krajiny AKT v tomto zmysle. Čiže keď ide o to, že povedzme veľvyslanci sa zúčastnili na tom paritnom zasadnutí s predstaviteľmi AKT, tak to je jedna vec, ale keď dôjde na hlasovaniu, k, na hlasovaniu, tak potom je dôležité, aby tam bolo viac europoslancov a my vlastne práve e, aby vlastne Európska únia bola lepšie zastúpená na týchto zhromaždeniach. Ďakujem pekne. Takže pokiaľ ďalej pozmeňovacie návrhy hlasovať sa bude 22. septembra. Teraz e, s radosťou vítame delegáciu kolegov z Burundi. Je to poslanec Národného zhromaždenia a senátora, teda a senátorov, to sú vlastne predstavitelia delegácie, ktorú pozvala a eh, pozvali predstaviteľe parlamentu v rámci študijnej cesty. Vítame našich hostí medzi nami. Reve no kusa Kuba Ramutuca. Bon, nous avons encore 5 minutes avant les votes, donc nous commençons. Ešte 5 minút kým začneme hlasovať. Takže začneme opäť o bode 12e, 12a. Je to výmena názorov s komisiou, ktorá sa týka dohody o voľnom obchode o, s Indiou o liekoch. Je tu petícia, ktorú sme dostali od asociácie, ktorá sa zaoberá bojom proti AIDS. A je to z petičného výboru 652, 652 signatárov sa sťažuje, že sú tu doložky dvojakého významu. Jednak sa týkajú práva na duševné vlastníctvo a potom o budúci asociacích dohodách voľného obchodu medzi Indiam, Indiou, Európou a e, ďalšími zema, zem, krajinami. Tam by sa mohol ovplyvniť e, prístup Brazílie ku generickým liekom. Naši koordinátori rozhodli, že Európska komisia objasní túto tému a Európska komisia nás uistila, že hrozba týkajúca sa obmedzenia prístupu ku generikám neexistuje, ale ja si dovolím dám dať slovo pánu Andersi Jensnovi, ktorý riadi jednotku, ktorá zodpoveda za tému verejných zákaziek a duševného vlastníctva na DG Trade. Máte slovo, nech sa páči na 8 minút. Pokúsim sa stručne všetko pokryť. V mene komisie chcem potvrdiť, že sa snažíme dosiahnuť ambiciozný, ale vyvážený prístup pri dohode o voľnom obchode s Indiou. To je náš dôležitý cieľ. Zároveň sme si vedomi toho, že India hrá dôležitú úlohu ako zdroj generík aj pre iné rozvíjajúce sa krajiny. A tento fakt bol pri rokovaniach náležite vzaný do úvahu. Komisia tieto rokovania berie s náležitou flexibilitou a berie na vedomie aj špecifika indického právneho systému, konkrétne úlohu pri adoptovaní zákonov, ktoré sa týkajú k zásadných, základných generík. Máme tu konkrétne návrhy na dohodu o voľnom obchode, vrátanie explicitnej odvolávky na vyhlásenie z Dauha, a o verejnom zdraví. Toto vyhlásenie má zabezpečiť, že je prítomná flexibilita, ktorú zaručujú dohody TRIPS, najmä čo sa týka patentov, patentov na lieky. V žiadnom prípade dohoda o voľnom obchode tieto nesmie obmedziť, keď sa uzavrie. Takisto navrhujeme Indom také opatrenie, ktoré tvrdí, že nič v tejto dohode by sa nemalo vnímať ako obmedzujúce kapacitu prístupu k, ku generikám. Dovolte mi sa teraz vyjadriť ku trom konkrétnym bodom, ku ktorým sa vyjadruje petícia. Treba zdôrazniť, že tieto rokovania ešte stále pokračujú a čo sa týka ochrany dát alebo exkluzivity dát, to je prvá vec. V rámci indickej legislatívy neexistuje exkluzivita v súvislosti s dátami prebieha rozprava v Indii, či zaviesť takéto opatrenie, ale je to citlivá otázka a preto sa javí veľmi nepravdepodobné, že by India takýto systém navrhla ešte pred tým, než sa uzavrie dohoda FTA o voľnom obchode. Myslím si, že keď si pozriete našu web stránku, e, tak nájdete tam informácie, takisto písomná otázka z Európskeho parlamentu je tam kde sa my vyjadrujeme, že čo sa týka exkluzivity v súvislosti s dátami, nebude takéto niečo zrealizované v Indii. P00142 z roku 2011 je číslo otázky, ktorú parlament položil Európskej komisii. My sme písomne odpovedali poslancom na túto otázku aj verejnosti, takže na našej web stránke si môžete pozrieť odpoveď nielen na túto otázku, ale na ďalšie súvisiace s indickou tematikou. Mm, možno, že je trochu metúce v tomto bode to, že naozaj stojí tu otázka, že či indická legislatíva v oblasti ochrany dát, nie exkluzivity v súvislosti s datami, ale v oblasti ochrany dát je v súlade s článkom 393 dohody TRIPS. Indovia e, vypracovali správu, kde sa diskutuje o ochrane dát a existuje aj dohoda s Indiou, v ktorej India potvrdzuje svoje záväzky, že plne bude implementovať dohody TRIPS. Toľko k ochrane dát. Ďalšia vec, rozšírenie patentov, trvania patentov alebo lehôd patentov. Táto otázka už 12 mesiacov nie je na stole. Komisia opakovane sa vyjadrila k tejto veci aj v parlamente, aj písomne odpovedala na otázky. V tejto veci nebudeme v rámci dohody FT a žiadať od Indie, aby predlžila platnosť patentov. Myslím si, že to je jasné. A na teraz tretia vec, opatrenia na hraniciach. Nikdy sa nenavrhovalo v rámci rokovaní, že by sme žiadali indickú vládu, aby spojila svoju vlastnú ochranu hraníc s colnými otázkami. Práve naopak, európske colné e, nariadenia sa budú meniť. Máme spor s Indiou aj s Brazíliou a interpretovala sa tu časť textu tak, že to viedlo k tomu, že sa zhabali generika, keď tranzitovali, tranzitom prechádzali cez EÚ. Takže toto sa rieši. Vznikne tu istá doložka, ktorá bude skoncipovaná tak, aby sa zabezpečilo, že generika budú aj v tranzite bezpečne prechádzať územím EÚ a žiadne ustanovenia nebudú zasahovať do konkurencie, konkurencie nebudeme stiažovať e, prepravu generík do rozvíjajúcich sa krajín. Toto sú moje odpovede na všetky tie tri otázky, ktoré tu e, boli vznesené. Ďakujem za slovo. Teraz má slovo pani Keller, hovorí pani predsedajúca. Pani Keller hovorí, ďakujem za vašu prezentáciu. Komisia pôvodne chcela predlžiť patenty aj ich exkluzivitu v rámci dohody a len tlak parlamentu a tlak verejnosti ju odradil od týchto vecí. Len by som chcela e, poznamenať, že pôvodne mala komisia na stole celkom iný zoznam želaní v súvislosti s FTA. Dohody TRIPS e, sa naozaj zaberajú teraz e, veľké pole, tak povediac. A v týchto dohodách sa hovorí, že keď raz India zavedie exkluzivitu dát, tak to sa potom bude týkať aj európskych firiem. Čo je zaujímavé, spomenuli ste, že nič nebude brániť v ceste exportu zásadných medicín. Ako by som definovala podstatné zásadné lieky? Sú to tie, ktoré zachraňujú život? Alebo ako toto slovo essential v angličtine máme chápať? Je to podobné ako to, čo tu vždy počujeme. Komisia vždy povie, že na stole je všetko, o čom sa diskutuje v poriadku. Ja by som bola rada, aby DG Trade tej, tomuto výboru poskytol aj texty dokumentov, aby sme naozaj si mohli overiť, že máte pravdu a že môžeme možno protirečiť v niektorých veciach, lebo vždy dostávame len také vágne informácie, kúsok tu, kúsok tam. Myslím si, že naša dôvera by sa zvýšila aj vtedy, keby sme vedeli, že DG DEFCO je plne zapojené do informačného toku a do rokovaní, ale nezdá sa, že je tomu tak. Neviem, ako vy vnímate zapojenie výboru DEVKO a ako sa e, staviate k tomu, že by bolo treba zlepšiť zapojenie devka do rokovania o voľnom obchode, pretože India má najväčšiu populáciu chudobných na svete. A moja posledná otázka, čo robíte v to, aby ste podporili OSN v hodnotení situácie s ľudskými právami, pretože ste sa zaviazali vykonať e, dopadovú štúdiu e, v oblasti ľudských práv, ktorá súvisí s generikami, pretože toto je mimoriadne nebezpečná téma generika a je to komplikovaná, spletitá záležitosť a môže predstavovať nebezpečenstvo pre iné oblasti, napríklad zamestnanosť alebo správu veci verejných. Preto by som rada vedela, kedy posúdenie situácie s ľudskými právami bude vykonané. Ďakujem za slovo. Ďakujem vám, hovorí pani predsedajúca. Pán Jensen, chceli by ste odpovedať? Máte pár minút. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja sa budem opätovne snažiť byť čo možno najstručnejší, pokiaľ ide o otázku tých ľudskoprávnych dopadov, to sa netýka môjho pola pôsobnosti, možno sa k tomu vyjadriť niekto z kolegov. A pokiaľ ide o participáciu tohto výboru, môžem povedať iba to, že my ako generálne riaditeľstvo Trade, my dodržiavame jednoducho dohody medziinstitucionálnej spolupráce, a tieto boli vyrokované a my jednoducho sa ich držáme, držíme. Pokiaľ ide o nejaké nejasnosti, dubioznosti, myslím si, že Mali sme 6 alebo 7 listov, ktorými sme zo strany komisie informovali verejnosť. Dokonca tu boli aj kontakty s premiérom eh, z Indie, čiže snažíme sa všetky dubiózne možné interpretácie nejako objasniť. Ide predovšetkým o to, aby sme nehovorili dvojznačne ale celkom jasne a priamo. Neviem si predstaviť, čo by sme mohli v tejto oblasti robiť ešte viac, aby sme to objasnili ešte do väčšej hĺbky. Pokiaľ ide tú exkluzivitu, toto sa týka niektorých liekov. Hovorilo sa tu o tých zásadných, základných liekoch, esenciálnych. To momentálne nie je problémové. Ide tu predovšetkým o to, aby sme sa držali systému exkluzivity údajov a nakoľko India takýto systém nemá, tak to nemôže by figurovať ani na základe program, na tom programe, ktorý máme medzi e, týmito dvomi stranami, ktoré spolupracujú. Takže dúfam, že som objasnil to, na čo ste sa pýtali. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička. A teraz môžeme prejsť k hlasovaniu. Dostávame sa teda k bodu číslo 11 nášho programu a budeme hlasovať. A najprv by som sa chcela spýtať, či máte skutočne so sebou aj elektronické kartičky na hlasovanie, tak si ich pripravte. overíme si to skúšobným spôsobom, aby sme spočítali, koľko nás tu vlastne je a koľko vás tu je aj s kartičkami. Donc le vote est ouvert. Takže otváram hlasovanie. Hlasovali už všetci. Chýba nám tu jeden hlas. Dobre, takže uzatváram hlasovanie v poriadku. 15 دقيقة دقة دقة دقة je retire ma carte. Alors, <clears throat> donc nous votons. Takže budeme teraz hlasovať o stanovisku pána Görensa. Ide tu o rybolovné práva a finančných príspevkov na základe dohody Európskej únie a Kapverskou republikou. Ide tu o povolenie ohľadne úlovku 5000 rýb. Nie sú tu žiadne pozmeňujúce návrhy, takže môžeme hlasovať. Hlasovali všetci? ešte nám tu predsa len chýba jeden hlas. Končíme hlasovanie, ale predsa len to bolo odsúhlasené jednomyselne. Teraz bod číslo 12 je pozíciu parlamentu k návrhu rozpočtu. Spravodajca pán Görens. Budeme hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch. Budeme hlasovať v pozmeňujúcich návrhoch. Otváram hlasovanie. Otváram hlasovanie. A ešte stále nám chýbajú dva hlasy. Končím hlasovanie, hovorí pani predsednička. 22 za. 51.39. Otváram hlasovanie, pardon, 38, čiže druhý bod v hlasovacom zozname. Končím hlasovanie. 22 za. 54, 21, Otváram hlasovanie. Vypadá tento bod? Pýta sa pani predsednička. Odpadá. Takže môžeme prejsť až 54.01. Otváram hlasovanie. Dvadsať dva hlasov za. traja sa zdržali, 12 za 7 proti, traja sa zdržali, ale predsa je to schválené. 54, 54.30. Otváram hlasovanie. Hlasovali sme všetci. Končím hlasovanie. 21 hlasovalo za, jeden sa zdržal prijaté. DP 5431. Opravujem sa, hovorí pani predsednička. 5432. Hlasujme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. Pán Görens, hlasíte sa o slovo? Na zjednodušenie hlasovania nemohli by sme hlasovať en blok. Vidím, že väčšina politických skupín a ich predstaviteľov súhlasí s pozmeňujúcimi návrhmi, takže by sme mohli sa spýtať tých skupín, ktoré nesúhlasia s pozmeňujúcimi návrhmi a potom by sme mohli separátne hlasovať o tých rozdielných bodoch a unblock o tých, v ktorými je zhoda. Takže teraz sa nachádzame pri pozmeňovacom návrhu 54.00. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 5404. Hlasovali sme všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. 54.11. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. 54.12. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Amendement 54.13. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Možno by sme teraz mohli navrhnúť, aby sme hlasovali o 54. 14. až budú bodu 54.36. Súhlasíme s takýmto postupom, že by sme o týchto pozmeňujúcich návrhoch hlasovali en blok? V poriadku, takže zahovujem hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch 54.14 až 54.36. Končím hlasovanie. Prijaté. Dokonca jednomyselne. Teraz hlasujeme o 54.40. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, končím hlasovanie. Prijaté. jedna, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Päťdesiat štyri dva. Navrhujem od 54, 42 a 54, 43, že by sme hlasovali spolu. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Teraz 54, 35. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Navrhujem hlasovanie od 54.23 až po 54.15. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. A Teraz musíme hlasovať o takto pozmenenom texte celého návrhu. Otváram hlasovanie. Chýba nám tu jeden hlas. Tout le monde a voté. Le vote est clos. Končím hlasovanie.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 Máme tu ešte jeden bod, ktorý sa týka... Teda je to bod rôzne. Chce niekto niečo povedať? V poriadku. Takže asi viete, že zajtra o 9.00 sa zídu koordinátori. Stretnú sa s pánom Kristosom Stanovským. Je to štátny tajomník Polska, ktorý je zodpovedný za rozvoj a potom budeme mať ešte vypočutie, ktoré sa týka rozvoja vzdelávania a to začne od 10. do 12.30. Pozývam všetkých srdečne. Poprosím vás, aby ste prišli a budúce stretnutie nášho výboru sa bude konať 22. septembra od 9. do 12.30. A teraz budeme pokračovať za zatvorenými dverami ide o zasadnutie koordinátorov, takže požiadam všetkých tých, ktorí už nepatria do tejto sály, aby opustili našu miestnosť. Le personnel des groupes politiques et les fonctionnaires du secrétariat du Parlement européen. Donc, tous les autres... Takže požiadam iba koordinátorov, aby zostali v miestnosti, hovorí pani predsednička. A poprosím vás, opustite miestnosť potichu, aby sme mohli pracovať.